ako predseda, výborov, predseda konferencie predsedov výborov mi oznámil, že odporúčanie výboru pre medzinárodný obchod nemá výhrady proti delegovanému právnemu aktu, teda nebolo to napadnuté a odporúčanie sa považuje za prijaté, ak ani politická skupina, ani teda minimálne 40 poslancov sa do 24 hodín nevysloví proti odporúčaniu tomto prípade e, sa bude o ne hlasovať e, a to odporúčanie je na webovej stránke plenárneho zasadnutia. Výbor pre dopravu a cestovný ruch pri